najväčšou väčšinou za správu. Ďakujem, rozpráva je ukončená. Hlasovať budeme zajtra. Máme ešte jedno vyhlásenie. Týka sa pána Rema Sernadžota, ktorý odchádza zo skupiny EPP.